aby sme mohli pokračovať v našom programe. Čo sa týka písomného vyhlásenia číslo 49 z roku 2011, kde ide o stanovenie maximálnej doby na transport jatočných zvierat vo výške 8 hodín. Podpísali to eh, Jürgensen, Delange, Poc, Schlüter, Zanoni získala podpis väčšiny členov parlamentu v zmysle článku 123 rokovacieho poriadku. Tým pádom e, bude dos- zaslané na daných adresátov, budú tam uvedená, uvedené mená podpísaných, to bude doplnené do zápisnice, tak bude zverejnené. A slovo má v tejto súvislosti poslanec Schlüter. Thank you. Thank you, president. Ďakujem, pán predseda. Toto je kombinované úsilie Dana Jongersena, Pavla Kolstera, Delange a Andrea Zalony, mm, Andrej Zanony. Sme vďační každému, ktorý podpísal. Komisia pred 8 rokmi slúbila parlamentu, že môžeme zredukovať čas dopravy zvierat. Vytvorte politický tlak. Nuž, teraz parlament politický tlak vytvoriť. Máme 1 milión podpisov. Všetci podpísali iniciatívu predošlo spomínaných rečníkov, aj vyše polovica poslancov parlamentu, ďalej niekoľkí ministri. Teraz, vážená komisia, politický tlak pôsobí na vás. Poprosím vás o takúto legislatívu. Ďakujeme v mene všetkých poslancov. Teraz má slovo poslanec Jörgensen. Ďakujem pekne, pán predseda. Dvaja komisári boli prítomní v sále a povedali, že bude tu návrh na legislatívu v tejto oblasti. Dvakrát sa to prislúbilo, zatiaľ sa nič nevypracovalo. To znamená, že teraz máme konečne väčšinu v parlamente, ktorá povedala, že si želáme takúto legislatívu. To znamená, že viac už nechceme čakať. Ďakujem pekne, pán Jorgensen písomné vyhlásenie číslo 50 z roku 2011, ktoré predložili poslanci Vinev, Deva, Montaldo, Mauro a Takula k zavedeniu programu šach na školách